s plným rešpektom zásad a cieľ e, vonkajšej aktivity Európskej únie SVČ. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúci. E, táto rozpráva je uzavretá, hlasovať sa bude zajtra o 12. We can continue with other point of our... Budeme pokračovať ďalším bodom na programe. Je to správa pani Safi. Prudent... Prepačte, obchod a investície, hnacie síly rastu rozvojových krajín. Nech sa páči, pani Safi, máte slovo ako pani spravodajkyňa. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Chcela by som v prvom rade poďakovať kolegovi Svensonovi za vynikajúcu spoluprácu, pretože sklbenie stanovísk našich dvoch príslušných výborov bolo našim cieľom počas e, celej našej parlamentnej spolupráce. Ja si myslím, že sa nám to celkom dobre podarilo. Rada by som tiež poďakovala kolegom z výboru pre medzinárodný obchod a osobitne tieňovým spravodajcom. Na tomto výbore sme už tradične toho názoru, že európska obchodná politika obsahuje e, už teraz rozvojový aspekt a okrem tradičných nástrojov EÚ, ako je napríklad systém všeobecných preferencií alebo asymetrických obchodných dôvod, e, som chcela, aby náš výbor predložil aj novátorské návrhy, ktoré budú zohľadňovať nové potreby našich partnerov a to osobitne v oblasti financovania. Prečo? Je to preto, lebo v dobe krízy každý rozpočet podlieha škrtom a najmä položka na rozvoj býva prvou obeťou takéhoto škrtania. A ja si myslím, že ak si chceme udržať eh, svoju pozíciu veriteľa, veriteľe, treba vyskúšať nové formy eh, financovania, napríklad trojstranné partnerstva sever-juh-juh alebo juh-juh, alebo privilegovať nové eh, riešenia prostredníctvom technickej podpory. Napríklad minulý týždeň na schôdzi som si vypočul jedného hospodárskeho experta z južných krajín, ktorý hovoril, že peniaze sú k dispozícii, ale my ich nesprávne využívame. My musíme v prvom rade zlepšovať kritéria a metódy práce, Eh, takže tie krajiny, ktoré príjmajú podporu, tie by si mali stanovať aj svoju obchodnú politiku v rámci stratégie rozvoja. Európska únia by tiež mala navrhovať primeranú podporu, či už na viacstranej úrovni, napríklad na poli VTO, alebo na úrovni regionálnej. Eh, tá multilaterálna úroveň, tam by som chcela zdôrazniť dva návrhy. V prvom rade pomoc e, pri pristupovaní do VTO v prípade najmenej rozvinutých e, krajín. Ako by tieto krajiny mohli využívať medzinárodný obchod, ak zostávajú stranou. Táto podpora pre Európsku úniu nie je príliš nákladná, pretože je to technická pomoc a nevyžaduje nejaký nábor zamestnancov, pretože tam sú už k dispozícii experti eh, na generálnom riaditeľstve Európskej komisie a na službe pre vonkajšiu činnosť a eh, najmä odbornosť eh, na týchto rôznych generálnych riaditeľstvách je taká, že je možné skutočne dosiahnuť pomerne rýchly pokrok a druhý návrh, a to by tiež Európska e, komisia mala využiť všet, e, e, celý svoj, alebo Európska únia mala využiť celý svoj vplyv na pôde VTO, sa týka uzatvárania dohod o colnej spolupráci a ich uplatňovanie. Konferencia v Bali, ktorá sa bude konať na konci tohto roka, by mohla byť dobrou príležitosťou v tomto smere. Ja by som si prijala, aby delegácia europoslancov, ktorá sa zúčastní na tej konferencii, tlačila na to, aby sme to dosiahli. Na, regionálnej úrovni Centrálny bod e, moje, môjho návrhu je, e, spočíva v tom, aby sa podporovala obchodná integrácia a e, týmto by Európska únia skutočne mohla ísť do dôsledkov svojej obchodnej politiky, napríklad dohoda Pan Euromed o pravidlách pôvodu. Ja napríklad priebežne kontrolujem uplatňovanie tejto dohody a na nešťastie musím konštatovať, že mnoho partnerských krajín túto dohodu ešte neratifikovalo a zatiaľ teda neplatí pre celú zónu a e, tu komisia e, teda delegácia Európskej komisie by mala spolupracovať s našimi partnermi na tom, aby sa implementácia tejto dohody rozširovala, aby tá dohoda bola skutočne účinná. A teraz my pripravujeme stanoviska týkajúcich sa nových cieľov milénia pre rozvoj po roku 2015 a E, spoločne, spoločná spolupráca, to je naše heslo. Malo by byť naše heslo mm, pre nás všetko teda mm, v súčasnosti. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje predsedajúci. Teraz by som chcel odovzdať slovo rečníkom v režime e, spontánnej diskusie každý aj. Ako prvý dostane slovo pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja, pre mňa to, čo povedala spravodajkňa, je veľmi zaujímavé, súhlasím s ňou dá sa povedať 100%. A e, ak, tomu, ak to môžem zhrnúť, tak by som chcel povedať, že sa musíme presunúť od pomoci k obchodu. Teda e, svet sa mení, e, rozvíjajúce sa krajiny sú si čoraz viac vedome svojho potenciálu a ja si myslím, že musíme sa zmeniť aj my a už im nedávať len niečo, čo skonzumujú teraz, ale dať im niečo, čo môžu využiť aj v budúcnosti. Ja si myslím, že tu treba využiť aj silu v mimovládnych organizáciách, ktorý, ktorých je obrovské množstvo a e, ktoré potrebujú podporu na to, aby mohli, mohli pomáhať e, v tých svojich e, príslušných krajinách aj v budúcnosti. A niektorí tvrdia, že by bolo možno lepšie, keby sme zosekali ten obrovský les mimovládnych organizácií na polovicu a zefektívnili ich fungovanie. A to sa týka aj e, naš, našich prostriedkov, alebo teda tých rôznych rozpočtov smerovaných na podporu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo pán Mikolášik. Do, no, vážený pán e, predseda, vážená pani komisárka, kolegyni, kolegovia, obchodná a investičná politika európskej únie nie sú imúnne voči pravidlám a zásadám ktoré platia na ostatné oblasti kde má európska únia kompetencie

Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pani Kelam. Keď hovoríme o obchode s rozvojovými krajinami, musíme si vždy uvedomiť, že aby záujmy e, rozvojových krajín, najmä boj proti chudobe, boli v popredí. K tomu nás zavezuje i Lisabonská zmluva. Na to, aby sme to naplnili, potrebujeme záväzné pravidlá pre podniky a ich sociálne e, konanie. Vyzývam komisiu, aby e, splnila právu, e, správu pani Zejfi a aby sa kriticky vysporiadala so stratégiou dohod o ekonomických partnerstvách a zamyslila sa nad tým, či je to skutočne v záujme rozvojových krajín, alebo nie je to len vo vlastnom záujme, pod ktorý spadá rozvojová, rozvojová pomoc. Potrebujeme väčšiu koherentnosť v politiky v politike rozvojovej e, pomoci. Musí to byť skutočná súdržnosť v záujme rozvoja i boja proti chudobe. To chce Lisabonská zmluva, to sme chceli my ako parlament a to by sme mali presadiť tu v Európskej únii. A chcem veľmi poďakovať pani spravodajkyni. Ďakujem pekne a slovo má pán Ferreira. Obrigado, presidente. Ďakujem veľmi Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Obchodná investičná politika Európskej e, únie, e, ktorá je zameraná na podporu rozvíjajúcich sa krajín, má osobitné konkrétne dôsledky, ktoré, e, ktoré si zaslúžia dôkladné preskúmanie. Tieto krajiny, teda rozvíjajúce sa krajiny, sú momentálne na periférii celosvetového obchodu a do veľkej miery závisia od zahraničných investícií, čo znamená, že ich vlastná suverenita je čoraz viac ohrozovaná a je čoraz krehkejšia. A mm, e, pokiaľ hovoríme o investičných dohodách, tak veľmi často tieto investičné dohody situáciu ešte zhoršujú, pretože vôbec nie sú v prospech týchto krajín alebo ich občanov, ale veľmi často sú jednostranne zamerané na to, aby e, z nich profitoval len, tý, len ten bohatý partner, ktorý investuje. A tieto dohody veľmi často e, zabezpečujú najmä to, aby tá krajina, ktorá je cieľom investície, z toho mala o mnoho menej a e, aby v podstate boli obchádzané aj jej demokratické pravidla. Takže toto je um, jednoducho situácia, ktorá niekedy spôsobuje, že medzinárodný obchod e, škrtí e, lokálnu demokraciu. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje predsedajúci. Ďalším a posledným rečníkom v tejto časti diskusie je pani Basesku. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja si e, myslím, že treba povedať, že najväčším darcom E, na medzinárodnej úrovni sú Spojené štáty popri Európskej únie, ale na nešťastie je tu veľká, e, veľká, veľká priepasť v koordinácii vzájomných politík aj na pôde VTO, aj inde. A ja súhlasím s tým, že tá zmena Aid for Trade, teda e, pomoc prostredníctvom obchodu, na ktorú sa chce Európska únia v zmysle tohto uznesenia orientovať, tá možno neprospeje krajinám s najnižšími príjmami, ale napriek tomu je potrebné dosiahnuť ciele, teda hlavný cieľ je zníženie chudoby a tu tá snaha Európskej únie žiaľ vychádza, no nie možno na prázdno, ale ne, určite nie je dostatočná. A tu je treba urobiť ešte niečo, aby sme e, pomohli aj týmto najchudobnejším krajinám. A ďalej je tu záväzok krajín BRIC, e, ktorým je podpora rastu a toto je tiež veľmi dôležitá, dôležitý hráč na tomto poli. Ďakujem veľmi pekne posledným rečníkom e, dnešnej diskusie, dnešnej rozpravy bude pani e, komisárka Krus. E, Ďakujem pekne. V prvom rade mi dovolte poďakovať INTE výboru ako i spravodajky pani Saifi za prácu, ktorú vykonala v pri tejto komplexnej správe. Pre tých z vás, ktorí neboli pri prezentácii DV správe komisie E, je veľmi ľúto, že e, smeškala diskusiu tento večer. To je v každom prípade tiež mimoriadne dôležitá. E, tí z vás, ktorí sú členmi INTE, si spomínajú, že na začiatku mandátu komisie niektorí z vás ste boli nespokojní s pomerne malou pozornosťou venovanej obchodu vo oznámení, ale situácia sa zmenila. Komisia chce navrhnúť e, ďalšie e, postupy na základe východiska, že Európa sa musí prispôsobiť súčasnej globálnej realite. Sme užšie prepojení ako kedykoľvek predtým s krajinami, ktoré sa nachádzajú pomerne ďaleko. Táto navzájomná previazanosť Eh, si vyžaduje, aby, otvore, aby trhy, globálne trhy boli otvorenejšie, aby boli inkluzívnejšie. Eh, komisia, ako kom, výbor pre zahraničný obchod, ste vy vždy eh, informovaní o nových návrhoch komisie. Pracovali ste na, pracovali ste na ratifikácii viacerých obchodných dohôd. Väčšina z nich s krajinami rozvojového sveta. Sami ste videli, ako otázky udržateľnosti boli riešené v, vo viacerých ohľadoch. Spomínali sme ľudské práva, environmentálne práva a vďaka novým právomociam parlamentu na základe Lisabonskej zmluvy v oblasti obchodnej politiky. Európsk... Veľa práce sa ešte bude musieť vykonať pred voľbami do Európskeho parlamentu. Prioritou komisie je rešpektovať rozbojové krajiny, aby Eh, na 9. Eh, ministerskej konferencii VTO boli prijaté hmatateľné výsledky, eh, konkrétne výsledky, najmä prostredníctvom multilaterálnej do, dohody o uľahčení obchodu, zjednodušenie logistiky, sú správnou cestou zabezpečenia viditeľného ďalšieho rozvoja. My sme e, úprimne presvedčení o tom, že ďalší členovia VTO budú zdieľať naše ambície. Zameriavame sa už roky na rozvoj globálneho obchodu, aby boli stanovené jednotlivé princípy, pravidla, e, pôvod a tak ďalej. V mnohých krajinách je ešte veľa pokroku nevyhnutného na to, aby sa využili všetky príležitosti, ktorý, ktoré ponúka globalizovaný svet. Vaša správa, ako aj DV správa, zdôrazňujú uh, country ownership. Naďalej chceme rozvíjať obchod a dané krajiny musia identifikovať svoje obchodné priority uh, pri diskusii z, pod, z EU. Pokiaľ ide o uľahčenie obchodu sformulovanie obchodných politík, vybudovanie e, spôsobilosti a, a e, pri budovaní infraštruktúry. Nebudeme môcť pomôcť, pokiaľ nás o to nepožiadajú. Návrh komisie bude obsahovať komplexné iniciatívy EÚ e, za presadzovanie zodpovedného ťažby minerálov. Kolegovia, snažíme sa využiť všetky dobré myšlienky na e, dobré návrhy. Uvedomujeme si, že obchodné príležitosti sú veľmi silným motivačným faktorom a chceme, aby bol využitý efektívne. Pred Veľkou nocou e, začali verejné konzultácie a budú prebiehať až do konca júnu, júna. Predstavite, participácia parlamentu bude veľmi vítaná. Ďakujem vám veľmi pekne za váš záujem o obchodné otázky. Ďakujem pekne, pani komisárka, a rozpráva je ukončená. Hlasovanie bude zajtra o 12. Dámy a páni, ďalšia schôdza e, bude zajtra 16. E, apríla 2013 od 9. do 14. a potom od 15. do 23. Program bol zverejnený.